Euh, Ďakujem pekne všetkým za vaše vystúpenia a príspevky a teraz prechádzame na inú tému, trošku odbornejšiu. Tá sa týka princípu subsidiarity a diskusiu otvoríme tým, že dáme slovo pánovi Borgeciovi na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stanovisko mojej skupiny EDF je jednoznačné, čo sa týka ústnej otázky, ktorú sme položili, to sme chceli zaútočiť a napadnúť rozhodnutie Európskeho mm, súdu pre ľudské práva. Nie je to v podstate európska inštitúcia a toto rozhodnutie e, zakazuje kríže v školách. Podľa nás ide o porušenie princípu solidarity zásadného princípu Európskej únie a akejsi záruky práva občanov členských štátov. Je nemysliteľné, aby sme mali Európsku úniu, tak ako si ju predstavujeme, ako ju podporujeme, bez toho, aby sme zdôrazňovali princíp subsidiarity. Na úvod by som chcel povedať niečo veľmi všeobecné. Samozrejme, pozrime si skutočný význam a zmysel rozhodnutia, sloboda, otázka slobody sa tu ani nespochybňuje. Je to v podstate akási, by som povedala, myšlenková polícia. Ak máte v triede kríž, ktorý musíte zvesiť, tým nezmeníte tú miestnosť na svetskú miestnosť, ale bude to prázdna miestnosť, vytvoríte tam akési vákum a to je to najhoršie, čo môžete spraviť. Je to súčasťou podľa mňa rastúcej tendencie kultúrnej samovraždy, ktorá sa deje v Európe. Rozhodnutie súdu v Štrásburgu hovorí o akejsi vízie slobody, keď si pozrieme posledné rozhodnutie, tak vlastne nútime našich občanov žiť v dobe, ktorú tvaruje a formuje Štrásburg. To nie je skutočná sloboda. Skutočná sloboda sa tu ignoruje. V podstate máme negatívne právo, je tu akási sloboda imunity pred akoľkoľvek e, náboženskou činnosťou. Keď tu hovoríme o náboženstve, e, to nie je otázka niečoho vágneho, nejasného. Vyvesenie kríža nie je len záležitosť e, náboženská, je to niečo oveľa viac, je to všeobecná základná hodnota podstate kríž symbolizuje e, posolstvo, posolstvo mieru, posolstvo bratstva. Z kresťanského pohľadu hodnota kríža je jasná. A je rovnako jasné aj to, že my týmto rozhodnutím v podstate sa stretávame s názormi, ktoré sú protitradičné, ktoré chcú, aby všetci rozmýšľali rovnako. To je proti duchu Európy a to je naozaj e, pohoršujúce. To je ako keby sa snažili ľudí priviesť k tomu, aby sa vyhýbali akýmkoľvek duchovným myšlienkam a úvahám. E, E, prepojenie medzi krížom a konkrétnym náboženským vierovýznaním je iné. Je to univerzálny symbol, symbol univerzálnej hodnoty. To, ako som už hovoril predtým, e, musíme chrániť názory občanov a chrániť ich symboly, predovšetkým symbol kríža. Európa by mala byť dostatočne odvážna v tejto kľúčovej otázke a pozrieť sa ďalej, ako je len história. Pozrieť sa na úlohu Európy ako studnicu duchovných hodnôt. A mal by umožniť občanom chrániť symboly svojej vlastnej identity, niečoho, čo by malo byť v samotnom základe Európy a preto by sme mali princíp subsidiarity naozaj dodržiavať. Sú to všetko otázky zásadného charakteru tejto otázky, na ktoré by sa mala vzťahovať subsidiarita. Na záver, pani predsednička, mi dovolte povedať, že sa dostávam ku kľúčovej otázke toho vlastne, čo je sloboda e, prejavu, sloboda náboženského vyznania v Európe Myslím si, že v podstate sloboda náboženského prejavu bola pošľapaná súdom v Štrásburgu. Ľudia by mali mať právo zachovať a mať kríže vyvešené v školách. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela odozdať slovo pánu Kančianemu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komisár, kolegovia. 3. novembra Európsky súd pre ľudské práva prijal názor talianskej finky, ktorá chcela z odstránenie krížov stried v Taliansku. A my sme hovorili, že kríž nie je len symbolom talia- e, kresťanstva, ale je to niečo, čo prekračuje hranice viery. V 2006 talianský štát povedal, že e, keď niekto býva v Taliansku, musí zohľadniť aj e, civilizáciu a kultúru všetkých Chceli sme povedať, že je možné, aby v Štrásburgu sa potom raz povedalo, že katolické symboly, ktoré sú zvyčajné vo väčšine členských štátov, predstavujú aj e, vyjadrenie kultúry, kultúrneho rozmeru. A Európske symboly sú predsa tiež v zásade kultúrne symboly a súd sa snaží žiadať veci, ktoré vlastne nie sú prípustné, pretože spadajú pod subsidiaritu. Kolega už hovoril, že je to pre nás určité poučenie. Tento rozsudok sa týka našej identity, láska, mier, spolužitie. A myslím si, že tento rozsudok je útokom na spravodlivosť a my tu musíme ako európsky zástupcovia chrániť slobodu, aj kultúrne a náboženské hodnoty. To je predsa otázka slobody mysle našich národov. A my máme e, inštitúcie spoločenstva a medzinárodné organizácie, ktoré vychádzajú z e, demokracie. Ďakujem a teraz dávam slovo Mariovi Maurovi na dve minúty. Pardon, ešte prepačte. Predsednička sa ospravedlňuje. Teraz má slovo pán komisár. Pani predsednička, rád by som si vypičil pána Maura. Bude hovoriť po mne. Ja sa však e, musím držať určitých pravidiel a právnych zásad. Komisia e, dodržuje e, článok 9 e, Charty o ľudských právach, ako aj článok 10 o základných právach. Ide o slobodu jednotlivca i spoločnosti, ale musíme konať v rámci našich e, komunitárnych pravidiel a komunitárnych nariadení. To, ako sú upravené budovy, sa týka jednotlivých členských štátov a ich právneho rámca. Používa sa tu princíp subsidiarity. Je však pravda, že tento princíp subsidiarity sa netýka rozhodnutia súdu o ľudských právach, ktorý sa zaoberá aj dohľadom nad dodržiavaním ľudských práv. Tieto otázky spadajú do kompetencie Rady Európy. Výkon rozhodnutia súdu pre ľudské práva je záväzný pre všetky členské štáty, ktoré sú zmluvnými štátmi charty a v zmysle článku 34 tejto zmluvy Taliansko v tomto konkrétnom prípade môže podať odvolanie Senátu. Na základe informácií v tlači Taliansko tento krok už urobilo a odvolalo sa k Senátu. Opakujem teda ešte raz, ide o právo spoločenstva a pritom sa ale musíme pozrieť tvárov v tvár aj e, právnemu rámcu jednotlivých členských štátov. súd, ktorý rozhodol spôsobom, e, ktorý môže vyvolať ďalšie otázky. Takže teraz si veľmi starostlivo vypočujem jednotlivé príspevky. Ako prvého prosím pána Maura. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme komisárovi Barotovi za jeho veľmi jasné vyjadrenie, ktoré hovorí, že toto je vlastne otázkou pre členský štát. Ja som presvedčený o tom, že potrebujeme, aby e, naše inštitúcie boli sekulárne. Ja som presvedčený, že náboženstvo nevyrieši žiaden politický problém, ale súčasne nenájdete riešenie politických problémov tým, keď budete mať vojnu o náboženstve. Takže je tu určitý paradox, čo sa stane, ak by sme mali aplikovať e, štrasburský rozsudok? Ak by sme mali odstrániť kríže z talianských škôl a všetkých ďalších oblastí, kde je kríž vystavený, e, čo potom s tou švedskou vlajkou napríklad, fínskou vlajkou? Čo s tým budeme robiť? Slovenskou zástavou? a malckou zástavou a dánskou zástavou a gréckou zástavou, dokonca aj e, e, zástava Spojeného kráľovstva má tri kríže. Priatelia, to, že tieto kríže sú na týchto zastavách, má svoj dôvod. Je to ten istý dôvod, prečo je kríž v talianskej škole, nie je to náboženský dôvod, je to historicko-kultúrny dôvod a preto by sme to mali nechať na členské štáty, aby od prípadu k prípadu rozhodovali o primeranosti, vhodnosti riešení, ktoré e, uplatnia s ohľadom na to, čo je citlivé pre ich občanov, vrátanie náboženskej slobody a e, sekulárny charakter našich inštitúcií. To je to, čo treba skúmať ako prvé. Nie judikatúru, ale problematiku každého konkrétneho človeka a jeho túžby. A teraz dávam slovo pánovi López Aguilarovi. Ďakujem, pani predsednička. Ja si viem predstaviť, že zdieľam celkové pocity mnohých občanov, a že v tejto debate sa zaoberáme nesprávnou otázkou. Treba si tu vysvetliť niektoré veci. V prvom rade hovoríme o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, čo nie je inštitúcia EÚ. Je to orgán, ktorý e, je v kontakte s EÚ, ale je to iná inštitúcia, zaoberá sa právami a zastupuje demokraciu. Po druhé, hovoríme o jednom súdnom rozhodnutí a žiadne uznesenie parlamentu nedokáže zrušiť alebo modifikovať rozsudok, ktorý vydal súd. Po tretie, e, rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva e, si skutočne váži náboženskú slobodu a uvedomuje si náboženskú rozmanitosť, pretože náboženstvo je jeden z prvkov našej demokracie. A keď si pozrieme rozhodnutie, tak vidíme, že sú tam veľmi rozumné zdôvodnenia náboženskej slobody. Toto sa vôbec neneguje. A rozhodnutie bolo jednomyselné. Hovoríme o veľmi prestížnom orgáne inštitúcii, ktorá chráni ľudské práva 60 rokov. A súčasne nesmieme nikdy zabudnúť na to, že akékoľvek rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva si vyžaduje, aby členský štát upravil svoju legislatívu, teda ten členský štát, ktorý je účastníkom tohto dohovoru. A potom je na ostatných členských štátoch, aby sa rozhodli, ako zmenia legislatívu alebo to, čo považujú za potrebné, ale v žiadnom prípade to nie je záväzné pre tieto členské štáty. Rozhodnutie ESLP neznamená povinnosť pre členské štáty, účastnícke štáty niečo meniť pretože vždy ide o konkrétny rozsudok e SLP a nie je to záväzné e, v inom prípade ako len v tomto konkrétnom prípade. Takže v tomto prípade sa hovorí o subsidiarite. Subsidiarita je, pra, je pravidlo európskej legislatívy, ktoré tu neprav, neplatí. Vôbec to nie je v súvise s týmto prípadom. A keď ide o to, že aké dôležité je hlasovanie, a ako e, by sme mali reagovať v prípade, ktorý je dôležitý pre EP, tak ja si myslím, že i keď toto je legitimná debata, tak nepristupujeme nesprávne. Ja si nemyslím, že tu potrebujeme vysielať nejaké alarmujúce signály alebo niečo. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pani Feld. Je to troška zavádzajúci názov dnešnej debaty. Hovorí sa tam o subsidiarite. A ja subsidiaritu chápem tak, že sa rozhodnutia príjmajú na úrovni čo najbližšie k občanovi. A táto úroveň je občan, každý konkrétny občan, dámy a páni. A to, čo vy tu hovoríte v svojom uznesení, je, že právo národného štátu je nad právom individuálneho občana a našou prácou, povinnosťou v tomto parlamente je chrániť práva občanov a nie práva štátu po druhé, ak my si myslíme, ako vy tvrdíte, že toto nie je vecou EÚ, tak ja by som chcela pochopiť, že prečo sú potom tieto veci zahrnuté v kodanských kritériách, prečo žiadame od kandidátskych krajín, aby, si aby rešpektovali odčlenenie štátu a cirkvi a prečo to nežiadame od našich vlastných členských štátov. A po tretie, kolegovia, ak hovoríte, že EP nie je kompetentný na tieto otázky, tak sa potom pýtam, prečo sme kompetentní hovoriť o takých veciach, ako je tvar úoriek, ale nemôžeme hovoriť o základných právach našich občanov. Pokiaľ ide Európsky dohovor o ľudských právach a rozhodnutie súdu, tak ja si myslím, že my sme teraz dva týždne po tom, čo nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, ktorá žiada, aby EU pristúpila k dohovoru pre ľudské práva. Nie je to nepochopiteľné potom, kolegovia, ak by sme súčasne odmietli akceptovať autoritu Štrasburského súdu my to nedokážeme vysvetliť našim občanom. A podruhé občania si, myslím, a to už povedal aj pán López predo mnou, politici nemajú žiadne, žiadne miesto v zasahovaní do rozhodnutí súdov. Sudcovia môžu, majú robiť svoju prácu, my môžeme mať svoj názor, rozhodnutie sa nám môže páčiť alebo nepáčiť, ale nesmieme zasahovať do ich práce. Moja skupina ALDE, európsky liberáli sú tí, sú tí, ktorí hlasajú, že Európa má byť pre všetkých občanov. ale verí v rozmanitú Európu, kde každý má právo na svoje vlastné svedomie, svoje vlastné náboženstvo. A chcem teraz ukončiť, pán predseda, pani predsedníčka, štáty, nie súdy. Štáty musia zabezpečiť prostredie, kde môžu všetci občania žiť slobodne podľa svojho vlastného svedomia. Má ich chrániť štát a táto situácia je veľmi vážna, a cítia potrebu, že musia ísť na súd, aby sa chránili pred štátom. Kolegovia, odmietnite túto rezolúciu. Ďakujem. Miroslav Piotrov. A slovo dostáva pán Piotrovský, má jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni vzhľadom na tú historickú skutočnosť, že zakladatelia únie boli Konrad Adenauer, Jean Monnet, to boli všetko kresťania a všetci sa odvolávali na kresťanské hodnoty, tie vlajky, ktoré e, tá vlajka Európskej únie, ktorá vysí za vami, pani predsednička, v podstate sa alebo akýmsi odkazom na 12 hviezdičiek v korunke Panny Márie. E, mali by sme v podstate naozaj hovoriť o tom, že toto je stále aktuálna téma a asi by bolo škandálom, ak by sme akceptovali toto rozhodnutie Európskeho súdu aj vzhľadom na to, že ani jeden zo sudcov nebol menovaný politikmi Čiže nemôžu zakazovať kríže e, prijatím prijatie takéto rozhodnutia vlastne šliape po kresťanských hodnotách. Ja si nemyslím, že to je útok na kresťanské hodnoty a určite to povedie k katastrofe v Európe. Nemali by sme sa pustiť do diskusie o význame kresťanských hodnot v Európe? Slovo má pán Weber. Chcel by som sa poďakovať za túto diskusiu. Pán kolega López práve poukázal na to, že ako právnik hovorí, že nie sme e, preto kompetentní. Ja tu však nehovorím ako advokát, ale ako politik miliónov ľudí sa tento rozsudok týka, preto musíme o tom diskutovať. Druhý bod, o ktorom chcem hovoriť, je otázka vzťahu medzi cirkvou a štátom. Bola to sporná otázka, ktorá viedla k krvavým konfliktom. Je preto, myslím si, správne, že Európska únia sa prepracovala k tomu, že cirkev a štát e, oddelujeme. V Európe máme však rozličné modely v Francúzsku laicizmus, vo Veľkej Británii E, kráľovná je najvyššou e, reprezentantkyňou e, cirkve. Zkrátka existujú rozličné modely v jednotlivých štátoch a preto si myslím, že je dobré, ak tu žiadame subsidiaritu, aby každá krajina mohla ísť svojou cestou. Chcem však ísť ešte o krok ďalej. Nechcem hovoriť len o subsidiarite, ale o základnej otázke. Európske hodnoty, ako je solidarita, subsidiarita, slobodu, sloboda, bez e, základov v kresťanstve e, sú tieto hodnoty nemysliteľné. Prečo tieto e, hodnoty v Číne alebo v arabskej oblasti neexistujú, pretože sú založené v našej kultúre. Takže nikoho nemôžeme nútiť prijať to isté náboženstvo. Sme hrdí na slobodu vierovýznania. Existuje však sloboda vierovýznania v tom zmysle, že sa e, rozhodnem, že budem ateistom. To je legitímne, ale existuje aj právo mať svoju vieru. V mojom regióne viac ako 80 ľudí je katolického vierovýznania. A práve tak, ako ten, ktorý je ateista, žiada sa od neho, aby bol tolerantný, takisto 80 katolíkov žiada, aby e, ateisti, teda neveriaci, boli tolerantní voči ich vierovyznaniu aby mohli e, svoje vierovyznanie žiť a aby kresťanské symboly v takejto spoločnosti boli akceptované tými, ktorí predstavujú v tejto spoločnosti e, menšinu. Ten, kto žiada toleranciu, ten by ju mal dodržiavať aj voči tým, ktorí, ktorí majú kresťanskú vieru. Ďakujem. Ďakujem pán Weber. A teraz prosím pani Joanu Sinecin. Pani predsednička, dámy a páni. Európsky súdny dvor pre ľudské práva sa vyjadril, že v kríže v školách e, sú prakticky e, proti e, slobode vierovyznania. Takisto Európsky súd rozhodol o tom, že sa tu porušuje Európska konvencia, Európsky dohovor o ľudských právach. Práve z toho dôvodu e, pravicoví politici, ako aj cirkev, nepríjmajú toto rozhodnutie. Skrátka, robia sa, ako keby nerozumeli tomu, čo vyjadrila komisia. Európske inštitúcie by sa vlastne k takýmto vyjadreniam vôbec nemuseli vyjadriť. E, súdny dvor e, patrí k Rade Európy. Toto rozhodnutie týkajúce sa krížov neporušuje princíp subsidiarity. Práve naopak, takýmto spôsobom je možné rešpektovať zákony v tých krajinách, ktoré zabúdajú, že cirkev a štát sa uberajú odlišnou cestou. To znamená, takýto rozsudok pomáha práve pri presadzovaní základných práv občanov, pretože v niektorých krajinách je život občanov klerikalizovaný. V niektorých krajinách nemôžu e, občania vôbec presadiť svoje práva. To znamená, takéto rozhodnutie spada do kompetencie členských štátov. Nikto predsa nežiada, aby kríže boli odstránené zo zástav jednotlivých štátov. V žiadnom prípade sa tu nenapadá cirkev, ale obhajujú sa tu práva občanov. Myslím si, že je spochybnené aj e, ústavné právo e, Poliakov. Nemyslím si, že moji spoluobčania by nemali možnosť presadzovať svoje práva pred Európskym súdnym dvorom. Už teraz vám môžem povedať, že e, takéto konanie môže mať e, e, nemilý dopad. Ďakujem. Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva E, sa týka predovšetkým e, tých, ktorí v kríži videli e, celé stáročia, akýsi symbol nádeje. Pevne veríme, že tento rozsudok bude zmenený a že všetci pochopia, aké iracionálne toto rozhodnutie bolo. Kríže museli by sme odstrániť kríže, ktoré sú na štítoch hôr a podobne Muselo by sa e, tiež e, zakázať Európskej e, anglickej kráľovnej, aby bola hlavou anglikánskej čirve, cirkve. Tieto práva občanov by sme potom museli vidieť ozaj ako izolované práva. Vari tradícia, inteligencia a kultúra už nič neznamenajú Je to samozrejme aj otázka, ako, v akom pomere sú ľudské práva e, k zásadám subsidiarity ten výklad môže byť veľmi odlišný. Samozrejme, že sú konflikty aj v oblasti ľudských práv, ale prečo by jednotlivé štáty nemali mať možnosť zaručovať e, ľudské práva podľa, e, jedno, podľa etnickej senzibility jednotlivých štátov? Európsky súdny e, dvor má priznal jednotlivým štátom e, právo aj v sporných otázkach, ako napríklad v otázke eutanázie. Lisabonská zmluva nás však zavezuje dodržiavať e, ľudské práva ako Európska únia, dodržiavať tieto rozsudky. To znamená, musíme sa zamyslieť nad týmto novým smerovaním Európskeho súdneho dvoru nebolo by dobre, pokiaľ by e, e, supranacionálny e, orgán vydal rozsudok, ktorý nie je z demografického hľadiska priateľný. Preto si myslím, že uznesenie, pretože, preto si myslím, že uznesenie Európskej ľudovej strany narazí na pochopenie. Ďakujem a teraz sa dostávame ku KDI. A slovo dostáva pán Mikolášek.

Ďakujem pekne. Slovo má pani konsulta, pán konzulta. Ďakujem veľmi pekne. Požičal som si nejaké slova a vyjadrím to, že kríž nie je niečo, čo je nám nanútené, ale niečo, čo predstavuje určité hodnoty a hovoríme tu aj o histórii a nemôžeme uprieť tie hodnoty, ktoré nás vytvorili. Demokracia vychádza z úcty a dôstojnosti a musí širovať požívanie týchto práv a nie ich obmedzovať nejakými príkazmi. Zásada subsidiarity je niečo, čo musia rešpektovať všetky inštitúcie a aj súdy Európy a musíme rešpektovať aj slobodu e, vierovýznania a e, myslenia. A pokiaľ ide o vystavovanie týchto symbolov na verejnosti v členských štátoch ako súčasť tradícií, to je, myslím, e, veľmi jasné. Sloboda je základnou hodnotou našej spoločnosti a pilierom, na ktorom stojí naša sloboda a spravodlivosť. Keby sme toto podkopali, tak by sme podkopali samotné základy EÚ. Ďakujem, pán Defirmia. A teraz Papa Nikolau. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Myslím si, že súd urobil chybu, keď povedal, že nemôžete vystaviť kríže v triedách. Ide tu o spoločenskú otázku a nie o právnu otázku. Ja myslím, že sa musíme držať zásady subsidiarity A vystavovanie náboženských symbolov je súčasťou našej kultúry, histórie každej krajiny, súčasťou našej zástavy. Napríklad my v Grécku máme kresťanské symboly v triedách a máme ich tam preto, nie že by sme chceli, aby sa zakorenili v mysli našich ľudí, ale pretože to súčasťou našej histórie.

Ak. Takže, ak by sme sa mali pozrieť na tú skutočnosť, že v podstate je nás naozaj len veľmi málo, maličko, ktorý hovoríme o krížoch a keď hovoríme o krížoch, na to skutočnosť, že keď hovoríme o krížoch, musíme hovoriť o subsidiarite, z toho jednoznačne treba vyvodiť záver, že sme sa dostali do situácie, kedy Európa sa hambí za svoje vlastné kresťanské korene, za e, svoju históriu. Ako Goethe povedal, naša spoločná história je spoločným jazykom Európy. V Európskom parlamente je, máme 24 oficiálnych jazykov, čo svedčí o tom, že teda ak nás nespája kresťanstvo, tak nás nemá čo spájať. A preto sa pýtam, pani predsednička, prečo po referende v Švajčiarsku, kedy sa Švajčiari vyjadrili proti, prečo komisia, Arabská liga, Islamská konferencia, všetci sa zmobilizovali a odsudili švajčiarske referendum, napriek tomu, že Švajčiarsko ani nie je súčasťou Európskej únie. A dnes zaujímame stanovisko akési neutrálne k rozhodnutiu, ktoré útočí na naše korene našej vlastnej identity. Ďakujem pekne, pán Alam. Ďakujem, e, pani predsednička. Tí, ktorí vyznávajú protestantské vierovýznanie a nepovažujú kríž alebo iný symbol za dôležitý, tým by som chcel povedať, že ja prichádzam z volebnej e, oblasti, kde 99% obyvateľstva sú katolického vierovýznania. Moje deti chodia do školy s deťmi katolického vierovýznania a e, kríž e, nikoho Kríž tam nikomu nevadí. Mne osobne to nevadí. Druhým však kríž môže vadiť, pretože v tom vidia treba symbol inkvizície. V krajinách, kde sa na školách vesí, zavesuje kríž, je to súťaž, súčasť tradície Nemyslím si, že by bolo potrebné diskutovať na takúto tému. Mali by sme skôr diskutovať o tom, ako sa dostaneme z hospodárskej krízy a ako vyriešime ostatné problémy. Mali by sme skúmať to, prečo tí, ktorí sú proti tomuto opatreniu na talianskych školách, e, čo bolo podnetom e, pre takéto rozhodnutie. Ja osobne žijem tak, že kríž mám pred e, svojimi očami. Musíme e, vytvoriť podobné podmienky aj v e, Rumunsku a v iných krajinách, a tak aby sme nemuseli o takýchto témach ho hovoriť. Pani Dot, jedna, na jednu minútu, nech sa páči. Za posledné roky sme svedkami pretrvávajúcej kampane, ktorá obmedzuje slobodu náboženského prejavu. E, kresťanské sestričky sa nemôžu modliť s pacientami a nedávno mnohí boli v podstate e, čelili riziku, že prídu o zamestnanie e, Jednoducho zákony, ktoré majú zabezpečovať rovnaké zaobchádzanie, zlyhali a vytvárajú opačnú situáciu. Máme tu návrh zákona, ktorý má zabezpečovať e, rovnaké postavenie všetkých náboženských vyznaní a tento bol, e, mal byť schválený pred niekoľkými rokmi. Európska komisia vtedy zasiahla vo svojom stanovisku. Komisia tvrdila, že Európa musí obmedziť e, svoje záruky ohľadom náboženského vyznania v zamestnaneckej legislatíve. Hamba Európe. Myslím si, že ľudia majú mať právo na svoje vierovýznanie a majú právo ho vyjadrovať. Zákon ich má chrániť a nie trestať. Ďakujem pekne. A teraz odovzdávam slovo pánovi komisárovi Barotovi, ktorý môže zareagovať na jednotlivé pripomienky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Krajina, ktorú najlepšie poznám, má skúsenosti z tvrdých konfrontácií v tejto konkrétnej otázke a ja osobne chcem veriť, že Európsky parlament E, sa bude držať línie vzájomnej tolerancie a rešpektu. Existujú samozrejme rodiny, ktoré chcú rešpektovať ctiť si kresťanskú tradíciu a sú takí, ktorí s touto tradíciou nemusia nevyhnutne súhlasiť. A Európa je vybudovaná práve z tejto rozmanitosti a ja si myslím, že musíme byť veľmi obozretní, keď hovoríme o týchto veciach. Ja sám som to poznám z mojej vlastnej krajiny, najmä keď ide o excesy zo strany druhých. A preto e, som zaujal to stanovisko, ktoré mám. Ja neviem, prečo vedieme túto debatu tu. E, keď toto je debata, ktorá by sa mala vieť, viesť v hromaždení Rady Európy a v našich národných parlamentoch. Táto debata by sa nemala odohrávať tu, ale v parlamentnom zhromaždení Rady Európy a v národných parlamentov. Za komisiu musím povedať, že áno, komisia podrobne sleduje situáciu a dbá na slobodu vierovýznania a samozrejme, že budeme reagovať na akýkoľvek druh diskriminácie ľudí, ktorí patria k niektorému konkrétnemu náboženstvu, ale komisia nemôže konať mimo svojho právneho rámca stanoveného zmluvou, ani nemá možnosť konať e, ako strážca zmluvy vo veci, ktorá sa týka jedného členského štátu v otázke, ktorá nesúvisí s európskou legislatívou. A toto musím povedať, komisia nemôže urobiť nič. My môžeme len zobrať na vedomie rôzne stanoviska, ktoré zazneli. Ale komisia nemôže vydať akékoľvek stanovisko k otázke, ktorá nevyplýva z európskej legislatívy, ale ktorá sa týka vnútorného právneho poriadku členského štátu. Ja myslím, že táto debata bola veľmi užitočná, zaujímavá, avšak, ak by som mohol navrhnúť a povedať, tak chcem povedať, že všetci tí, ktorí sa zúčastnili tejto debaty, by sa nemali e, nechať uniesť emóciami a mali by sme počkať na to, ako či e, zhromaždenie, parlamentné zhromaždenie Rady Európy bude diskutovať o interpretáciách, o výklade rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Ale skutočne my ako strážcovia zmluvy nemôžeme byť zapojení do debaty, ktorá sa týka Rady Európy a Európskeho súdu pre ľudské práva. Ja vám naozaj nemôžem dať žiaľ dneska lepšiu odpoveď, ale E, cítil som povinnosť odpovedať týmto spôsobom, pretože si myslím, že stojíme pred problémami, ktoré sa riešia na úrovni každého národného členského štátu. Ďakujem veľmi pekne, komisár. A týmto končím dnešnú debatu. A ďalšie zasadnutie sa bude konať v zajtra v stredu.